Dobrý deň, dámy a páni, prosím, pousadzajte sa. Vyhlasujem zasadnutie prerušené 24. 5. mája za znovu otvorené zápisnicu a prijaté texty.